Čalita. Je tu návrh na e, uznesenie e, piatich politických skupín. Najprv pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Číslo 6. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Prvý návrh, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Končím hlasovanie. 8 za, 45 proti, 9 sa zdržiali, hlasovania zamietnuté. Teraz e, hlasujeme o originálnom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Teraz e, úvodné ustanovenie A, číslo 3, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. 14 za, 32 proti, 17 sa zdržali hlasoval, hlasovania, zamietnuté, pardon, prijaté. Číslo 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz Úvodné ustanovenie E, návrh číslo 2, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. 8 za, 40 proti, zamietnuté, 16 sa zdržali hlasovania. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia v celku, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia k Mexiku. Spoločný návrh piatich politických skupín. Prvý odsek, návrh číslo 2, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Ak áno, tak končím. Je to zamietnuté. 8 za 54 proti, 1 sa zdržal. 7. odsek, návrh číslo 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Odsek 9, návrh číslo 3, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. 7 za, 54 proti, zamietnuté. 1 sa zdržal hlasovania. Po oceku 10, návrh 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý návrh. Po odseku 11, návrh číslo 4, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Končím hlasovanie. 7 za, 54 proti, zamietnuté. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Odsek 12, návrh číslo 5, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. 6 za, 54 proti, zamietnuté, 2 zdržania. Úvodné ustanovenie A, návrh číslo 1, menovité hlasovanie, pardon, e, menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. 7 za, 55 proti, zamietnuté, jedna osoba sa zdržala. Teraz po úvodnom ustanovení je pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? zamietnutý návrh, takže teraz záverečné hlasovanie o celom návrhu uznesenia menovite. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. 57 za, 2 proti, prijaté, traja sa zdržali hlasovania. Teraz sa dostávame k hlasovaniu o piatich návrhoch uznesenia o Južnej Koreji. Žiadne pozmenujúce návrhy, takže hlasujeme o celom e, dokumente menovite. Prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Takže hlasovanie je ukončené. 50 za, 4 proti, 4 sa zdržali hlasovania, takže je to prijaté. Teraz som od rady dostal stanovisko v prvom čítaní aj s prehláseniami a e, taktiež e, od komisie. Bude to v zápisnici. Je tu trojmesačná lehota na predkladanie pripomienok beží od zajtra od 12. marca 2010. Takže zápisnica z tohto zasadania bude k dispozícii na začiatku budúceho zasadania. Zdá sa, že nikto nemá namietky. Takže týmto prerušujem zasadanie našej plenárnej schôdze. Všetkým želám šťastný návrat. Dovidenia.